Chers collègues, je vous invite à gagner vos... Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste si sadli. Otváram dnešnú schôdzu rozpočtového výboru a poprosím vás, kolegovia, aby ste nás ospravedlnili, náš, nás predsedu aj koordinátorov. Trvalo nám to viacej, než to bolo naplánované, ale je to ako vždy chyba predsedu, ktorý dobre e, nezmanéžoval predchádzajúcu schôdzu. Pokiaľ ide o návrh programu k bodu 6, o ktorom sme mali hlasovať, tak budeme o ňom hlasovať zajtra o 10.45, pretože spravodajca pani Niriada nie je dnes po obede prítomná, ale bude tu zajtra do obeda. Bod číslo 13 na žiadosť spravodajkyne pani Tripel ktorá má povinnosti v inom výbore, tak tento bod e, budeme riešiť zajtra na obed a bod 15 ide o transfer v prospech Ekosoku. Ide o prvú rozpočtovú zmenu na rok 2016. To sú zmeny návrhu programu. Chcel by som sa uistiť, že ste sa zoznámili so zápisnicami zo schôdze zo 16. a 17. marca a ak nemáte k nim pripomienky, tak ich budeme považovať za schválené. Koordinátori sa stretli pred chvíľou a prijali nasledujúce rozhodnutia. Pokiaľ ide, budeme dávať eh, naše stanovisko o rybolovnej dohode s EÚ a kúkovými ostrovmi a zelení stanovia spravodajcu. Stanovisko k výboru REGI e, pre Európsky fond Solidarity a poradenstvo a EPP stanoví spravodajcu. Bude to stály spravodajca k správe LIBE vytvorenie systému vstupu-výstupu EPP stanoví spravodajcu a oni menovali pani Holmajer. A pokiaľ ide o delegáciu, ktorá pocestuje do Grécka, skupiny sa dohodli, že oznamia do 17. maja, akí budú členovia tejto delegácie za ich politické skupiny a k dvom delegáciám v Grécku a v Libanone a v Jordánsku sme zdôraznili to, že hlavný cieľ delegácie bol rozpočtový, aby sa zistila účinnosť a efektívnosť príspevkov rozpočtu EÚ do týchto krajín v súvislosti s problémami s prijatím utečencov. Budeme mať vypočutie o rozpočtových aspektoch eh, migračnej krízy a príjmu utečencov. Program bol schválený, došlo k nejakým zmenám v bodoch programu práve preto, že bolo potrebné nastojiť na tom rozpočtovom aspekte a k delegovanému aktu komisie, pokiaľ ide o rozšírenie záruk e, pre EIB. Skôr než vypracujeme stanovisko, chceme požiadať e, o predlženie o dva mesiace, aby sme odôvodnili existenciu tohto delegovaného aktu a aby sme mohli vypracovať správu za prítomnosti všetkých informácií a budeme vychádzať, vychádzať z hodnotenia našich kolegov za FETu. Toto sú rozhodnutia, ktoré som e, vám chcel povedať a teraz si vypočujeme našich spoluspravodajcov, ktorí predkladajú správu o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014-2020. Ja tu vítam našich eh, dvoch spravodajcov, pani Izabel Tomá a pána Jana Albrichta a ďakujem im za kvalitu dokumentu, ktorý nám predložili. Ktorý z vás, Jan Olbrich, za, začne, tak nech sa páči, dávam mu slovo. And, uh, uh... Ďakujem pekne, Podelím sa o prezentáciu s pani Toma. Začnem tým. Máme rôzne časti správy z vlastnej iniciatívy. Začnem e, tým, že vám pripomeniem, že vzhľadom na terajšiu legislatívu Európska komisia je povinná prezentovať strednodobú revíziu do roku 2016 najneskôr, do jeho koncu. A ide tu o to ukázať, aký je stav finančných výhľadov. Je to tiež o všetkom, všetkom čo súvisí s touto oblasťou. Politiky, ktoré sa majú financovať z rozpočtu, takisto Takže očakávame, že Európska komisia nám predloží materiál, ktorý nám ukáže, čo sa deje v hlavných oblastiach politík financovaných európskym rozpočtom. Tento dokument bude potom o ňom hlasovať rada. Naša kompetencia teda tu nie je podľa zmluv veľká je to dôležitá otázka, preto sme sa rozhodli, že začneme správu z vlastnej iniciatívy a tiež vám pripomeniem, že dnešná legislatíva hovorí, že pred, po strednodobej revízii, ak bude to potrebné, ak to bude nevyhnutné, Mala by tu byť revízia, zmeny, korektúry v, v tomto viacročnom finančnom rámci. A preto ako spravodajcovia navrhujeme diskutovať to tak, že že tu bude materiál zo štyroch častí. Prvá časť bude právnym rámcom. Čo to znamená revízia? Revízia samozrejme znamená, týka sa druhej časti toho obdobia. tohto viacročného rámca. Potom po preverení, čo sa musí zmeniť v časovom rámci 2020. Chcem dodať v mene pani Tomás, že v žiadnom prípade nechceme postupovať od začiatku dogmaticky, že tu nechceme nejakú, no, nejaké nové znenie. po všetkých tých vypočutiach, avšak napríklad k finančným nástrojom, Sohľadníme i závery v správe. Domnievame sa, že pre druhú polovicu naozaj by bolo nevyhnutné mať e, zmeny. Musíme, musíme urobiť korektúry v samotnom rozpočte štruktúre v prvom rade, mechanike, tiež v legislatíve. Všetky tie dokumenty, ktoré súvisia e, s rozpočtom, sme e, presvedčení, že nemôžno čakať. Musíme konať rýchlo. Ide o blížiace sa 4 roky do roku 2020. Nemôžeme zostať nečinní do roku 2021. Súčasne e, tu vidíme u komisie tú tendenciu, že sa tu stále hovorí o čase po roku 2020. To je totiž časť toho problému podľa nás. To je teda neskôr. Súčasne tu vidíme, že je tu tendencia vidieť len to, čo neprebieha správne a dúfa sa, že medzičasom sa to dá vylepšiť. To je podľa mňa zaujímavé. Všetci hovoria o tej e, správe v poločase, ale nikto nechce nič meniť. To znamená, že chcete len diskutovať, nič meniť, my ale veci chceme meniť. My veci chceme korigovať. Teda k prvej časti ešte raz. E, v tej iniciatívnej správe hovoríme, že politická pozícia Európskeho parlamentu, začiatok vlastne otvorenej e, diskusie k viacročnému rámcu do roku 2020 s návrhom prvého kroku otvorenie tejto rozpravy. Teraz hlasovaním v júli. A potom parlament musí konať a nečakať na materiál komisie, jednoducho zostať aktívny až do konca celého tohoto postupu. Je tu o politickú pozíciu. Ešte jedna poznámka k prvej časti. Sú tu veci, ktoré celkom sme nepremysleli pretože e, e, odborné výbory musia sa k tomu takisto vyjadriť. Napríklad k poľnohospodárstvu, otázkam vnútra. K tomu hovoríme málo. To je zodpovednosť príslušných výborov. Čakáme na ich stanoviska i so želaním pozmenujúcich návrhov. Rozpočtový výbor nemôže tu všetko v mene všetkých e, ostatných výborov formulovať. Nebuďte teda prosím prekvapení, keď uvidíte, že na, jedny, na niektoré veci len poukazujeme, bez toho, že by sme po, po nich po, ho pohovorili do hĺbky. Taký je stav veci. A teraz dám slovo pani Tomás. Tomáš, vous en Tomás, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako práve povedal pán spoluspravodajca Jan Olbricht, Snažili sme sa pracovať bez, bez istých predpokladov alebo presupozícií, hoci e, vieme, aká je situácia, ale snažili sme sa urobiť čo najobjektívnejšiu fotografiu rozpočtovej situácie a v zmysle toho, čo hovorí článok 2, snažili sme sa preštudovať, aký je návrh VFR a aké boli za tieto tri rozpočtové roky prepojenia medzi týmito dvomi aspektami? Išli sme téma po téme a vydedukovali sme z toho, že máme rozpočtové problémy hlavne pokiaľ ide o rozsah. Začali sme tým, čo sa nazýva e, migračná kríza, ale možno by sme to mohli nazvať ako migračný fenomén, ktorý nebol naplánovaný vo VFR a ktorý za posledné dva roky, hlavne v roku 2015, ale hlavne pre rozpočet 2016, priniesol dôležité navýšenia sum s prekročením limitov pre rubriku 3 1,5 miliardy eur hlavne pre príjem migrantov, ale aj pre bezpečnosť, pre Frontex a tak ďalej. Tiež sme skonštatovali vytvorenie nového mechanizmu naliehavého humanitárneho mechanizmu, ktorý doteraz bol určený len krajinám mimo EÚ, ale teraz bol určený aj pre Grécko. V oddieli 4 je prekročenie limitu, ale s tým, čo sme už identifikovali viackrát vo výbore, teda vytvorením trastového fondu, ktorý je mimo rozpočtu EÚ a má dôležité sumy. Takže uvidíme jednak, či tie financie jedného dňa budeme mať v rozpočte a to znovu môže priniesť ďalšie navýšenia eurozpočtu. rozpočtu. Spomenuli sme tiež investičnú krízu, ktorá v rámci VVR nepriniesla špecifické opatrenia, ale vzhľadom na voľby 2014 a vzhľadom na príchod novej komisie e, to prinieslo nové rozhodnutia, aby sme čelili investičnej kríze tzv. Junckerovým plánom ktorý tiež používa EU rozpočet a škrta e, dva z týchto rozpočtov, ktoré sú najslubnejšie v oblasti investícií, či už je to výskum, infraštruktúry, dopravné prepojenie. Ide o investície do budúcnosti, pokiaľ ide aj o výskum. Tieto dve časti, tieto rozpočtové linky boli škrtnuté vzhľadom na rozpočtovú krízu. A potom aj to, čo hovorí náš výbor už veľmi dlho, hovoríme o tzv. platobnej kríze alebo kríze platieb. Komisia sa snaží túto krízu relativizovať, ale od roku 2011 táto len narastá. A ak mm, v určitých obdobiach sa nám podarilo zaplatiť isté faktúry, ale rozpočtové programovanie je zložitejšie, keď sa akumulujú nezaplatené faktúry a znovu E, musíme čeliť tomu, e, čo by vlastne nemalo vôbec existovať, pretože zmluvy to nepovolujú. A síce máme neustály a zväčšujúci sa rozpočtový deficit. V tomto kontexte navýšenia výdavkov, pokiaľ ide o bezpečnosť, príjem utečencov, investície a zabudla som hovoriť aj o tom, že aj keď sumy na JUS iniciatív, ktoré boli pôvodne naprogramované na dva roky, aby sa bojovalo proti nezamestnanosti mladých, e, tieto neboli stanovené na obdobie 2016-2020 a očakávali sme, že už od roku 2016, že, že sa tento program bude môcť znovu spustiť, ale žiaľ, situácia eh, s nezamestnanosťou mladých sa nezlepšila a bolo potrebné aj vo viazaných prostriedkoch, tzv. biely rok, aby sme mali financie na boj proti nezamestnanosti mladých. Všetky nástroje flexibility, aj rezerva pre nepredvídané udalosti, aj využívanie marži, to všetko sa použilo tomto období, a to nie je ani len polovica VFR, a vieme veľmi dobre, že v budúcich rokoch žiaľ ehm, ehm, nebudeme mať nejaké ľahš, nebudeme mať ľahšiu situáciu s rozpočtom a v tomto štádiu a po detailnom Eh, po detailnej analýze okruh po okruhe obdobie 2014-2015 a začiatok roka 2016, tak je tam eh, značný rozdiel medzi tým, čo bolo rozpočtovo naplánované a rozpočtovou eh, skutočnosťou a rozpočtovými prioritami. A je tam ďalší problém, že nové priority E, nenahrádzajú tie staré, pretože musíme konštatovať, že nedošlo ani k návratu investícií, ani sa neznižila nezamestnanosť mladých a ten rozpočtový rozdiel nás takmer automaticky vedie, ak vychádzame z článku 2, tak e, nás vedie k tej potrebe revízie, ako ju pán Olbricht e, nazval. A Máme eh, len obmedzený počet stránok pre túto iniciatívnu správu. A teda tá revízia je nevyhnutná aj rozpočtu od roku 2017. To sú naše závery. Euh, Ďakujem pekne kolegom Izabele Tomá a pánovi Olbrichtovi vy ste neskončili, zasiahol pán Olbricht. Máme ešte dve ďalšie časti. E, o ďalšie budem zasa hovoriť ja a potom kolegyňa o tej e, nasledujúcej. Ak je záverom to, že potrebujeme revíziu, máme tu tretiu časť e, v, v tejto správe e, a to sú veci, ktoré musia byť revidované. Poprvé, sú viazané rozpočtové prostriedky, samozrejme prostriedky, ktoré boli e, vyčlenené pre EFSI a tiež záväzky týkajúce sa iniciatívy mladých. A samozrejme tiež e, okruhy 3 a 4. Takisto platby týkajúce sa snaha vyhnúť sa novej e, platobnej kríze. A samozrejme, čo je určite e, e, nevyhnutné, tak to je otázka tých stropov. Táto úroveň platieb nás dá do veľmi nebezpečnej situácie. Nesplniteľnou misiou pre nás je to, že navrhujeme, aby zostalo v rozpočte všetko, čo sa spája s prebytkami E, je to naozaj nemožné, pretože reakciu očakávame veľmi silnú. Napriek tomu navrhujeme túto diskusiu otvoriť. Ten prebytok mu by mal zostať v rozpočte. A samozrejme my navrhujeme e, zmeniť pravidlá, ktoré sa týkajú rôznych nástrojov, flexibility otázka, limitov, času. Takže my navrhujeme to zmeniť. Nemáme momentálne žiadnu flexibilitu v rámci finančného rámca. Takisto e, treba vysvetliť v rozpočte, ktoré nástroje, ako ich chceme zmeniť, ako treba zmeniť pravidlá. Tiež sme zdôraznili e, ten prvok e, zjednodušenia a tie finančné nástroje, to sa tiež bude diskutovať zajtra, ale vážna, vážna, vážne zjednodušenie, nielen symbolické. Doteraz totiž všetky zjednodušenia viedli len k zložitejším systémom, my si myslíme, že e, treba urobiť teraz určité zjednodušenie, vrátane e, finančného poriadku, na, možno e, CPR a to všetko zmeniť teraz. Parlament by mal ukázať politickú vôľu, že sme ochotní spolupracovať, aby sa zmenili tie pravidlá, aby boli jednoduchšie. Ak máme napríklad mieru čerpania, čerpania v koheznej politike nízku, kde je potom problém? čo sa stalo? Je to problém e, zložitých predpisov, treba ich čo najskôr potom zjednodušiť. Ale treba to urobiť teraz. Nie odkladať to až do obdobia po roku 2020. A samozrejme, problém, ktorý e, treba diskutovať, sú finančné nástroje. Otázka znie, ktoré nástroje e, by sa mali tiež teraz, teraz okamžite zjednodušovať. Je tu viac prvkov, stropy, e, pravidlá, zjednodušenie. A to, čo my navrhujeme, e, samozrejme, pre, zmeniť teraz ten prebytok, aby sme vieme, aké to bude zložité. Toto samozrejme súvisí s druhou polovicou finančného e, rámca. A potom návrhy po roku 2020 vychádzajúce e, z revízie. Pani Toma. M. Thomas. Oui, effectivement. Áno. Povedali sme si, že nemôžeme všetko vyriešiť revíziou. To by už bolo príliš veľa ambicioznych cieľov, ale určite Musí to byť dlhá diskusia a musí sa urobiť počas budúcej revízie a VFR, ale týmto otázkam sa treba venovať. Navrhli sme viacero aspektov, pokiaľ ide o trvanie. Poprvé, to bol aspekt, ktorý bol veľmi spochybňovaný pri rokovaniach o VFR a to, že trvanie VFR je odpojené od 5-ročného mandátu parlamentu a Európskej komisie. Navrhli sme kompromis, ak to môžem tak nazvať, medzi logikou trvania 5 rokov, čo zodpovedá demokratickým požiadavkám trvania parlamentného mandátu aj mandátu komisie. Aj z hľadiska dlhodobej viditeľnosti sme tiež navrhli trvanie 5 plus 5, pokiaľ ide o dlhodobé investície, hlavne kohezné politiky, možno aj SPP, a rozlišovať to, čo potrebuje tú plánovateľnosť na obdobie 5 plus 5 rokov a čo je 5-ročný e, politický mandát. A potom sme pripomenuli určité princípy, na ktoré sa možno pozabudlo, rozpočtové princípy, rozpočtová jednota, e, keď hovoríme o rôznych trastových fondoch a externých fondoch rozpočtu, a ktoré nemajú rovnaký e, kontrolný postup a procedúru v parlamente ako e, programy rozpočtu EÚ, potom princíp rovnováhy s krízou platieb ako keby sa nám trochu tiež pozabudlo, potom univerzálnosť, pretože ide o určité zdroje, ktoré sa prisudzujú tomu tej či ktorej funkcie zatiaľ, čo práve tá univerzálnosť umožňuje každoročnú adaptabilitu EU rozpočtu, princíp transparentnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tieto princípy nás viedli k tomu, že sme uvažovali o novom nástroji flexibility. To, čo existovalo, nebolo absolútne adaptované potrebám Napríklad humanitárna pomoc bola určená len krajinám mimo EÚ a pripomínam, že sú isté prekažky pri platbe alebo vyplácanie financií v rámci VFR a pri používaní manevrovacieho alebo tej marže náliehavé otázky. Takže aj to sme navrhli, aby e, tieto nástroje flexibility boli zrevidované, aby boli flexibilnejšie pri používaní. A keď komisia hovorí nástroj pre Turecko, aby bola flexibilnejšia, áno. Pretože aj vnútorné nástroje rozpočtu nemajú túto flexibilitu, aj to treba vyriešiť. Tak to je tá podstata návrhov. Pán Olbricht to hovoril, že sme sa starali o to, aby došlo k revízii, pretože bolo potrebné, aby sme neupadli do, do nejakej eventuálnej pasce, že nemá význam revidovať teda, pretože od 1. januára 2007 budeme viacej spúšťať diskusiu o VFR, ale aby sme nepadli ani do opačnej pasce, že by sme e, tu teraz sa snažili niečo zaplatať revíziou VFR, na koniec obdobia a že by sme presúvali synediem do nekonečná prácu na novom VFR. Pripisujeme veľký význam zmluvám a článku 2 VFR. Chceme aj revíziu, aj náročnú prípravu VFR Uvedomujeme si, že požiadavky, pokiaľ ide o limity, sú e, naozaj veľké rozpočtové e, požiadavky, ale vyžadujú aj nové zdroje a sme si vedomi, že Európsky parlament nemôže jednoducho len žiadať viacej od členských štátov bez toho, že by sa seriózne nezamyslel nad tým, ako a akými zdrojmi. A to je dôvod, prečo túto správu končíme, aj keď nezachádzame do detajlov, konštatovaním, že otázka vlastných zdrojov, ktorá sa už viackrát predložila aj pri rokovaní v roku 2013, otázka vlastných zdrojov je realizačný a štrukturujúci prvok a bez neho nebude ani revízia VFR, ani možné ambície o budúcom VFR. No tak teraz je to už dobré. A nastal čas poďakovaní jednému aj druhému za jednak návrh obdivohodnej iniciatívnej správy, ktorú ste dali k dispozícii Zdôraznili ste tie ambície, ktoré vás viedli k vypracovaniu tejto správy a tiež ste pripomenuli, aký je rozpočtový rámec, aká je realita a aké sú tu samozrejme rizika eventuálnej frustrácie. Ale naznačili ste nám cestu a ja vám za to ďakujem. Teraz si vypočujeme názory členov výboru. Mám tu zoznam žiadosti o slovo. Pán Fernández. Ďakujem pekne. Chcem poblahoželať spravodajcom za výbornú prácu a tiež za ich ambície. Nadovšetko však chcem poďakovať im za ich realizmus, pozreli sa realite do očí a vyvodili e, príslušné závery. Za to im patrí vďaka. E, zaujímal by ma určite názor Európskej komisie. Potrebujeme revíziu viacročného finančného rámca. Ak sa tomu budeme vyhýbať, vyhýbame sa i realite. Využili sme maximum e, disponibilných flexibilít v roku 2016 E, nás, e, nástroj flexibility a jednotlivý dve fondy takisto potrebujú revíziu. Je tu v Africký fond podpora utečencov v Turecku ďalej nový nástroj pre e, humanitárnu pomoc v rámci EÚ. Všetko to hovorí o revízii rámca. A dúfam, že Európska komisia uzná tento zjavný e, fakt a že i, i, i rada nebude popierať realitu, pretože popieranie reality e, nikdy k ničomu neviedlo. E, vychádzajúc z toho, osobitná povaha rozpočtu, jeho jednotná povaha je dôležitá. Nemôžeme však hovoriť o škrtoch. Nemôžeme však potom redukovať e, rozpočet týmto spôsobom. Tie jednotlivé e, účty by mali byť e, v rozpočte. Ak však pôjdeme týmto smerom, budeme mať problém so stropami, budeme penalizovať tým pádom iné oblasti a skresávať rozpočet. Ďalšia flexibilita je veľmi dôležitá E, pr, k tomu pred, e, tu v parlamente. Ako inak by sme riešili situáciu, neviem, ako by sme e, ako by sme zvládali EFSI, Junckerov plán. Flexibilita je dôležitá a tu však treba vyčerpať, ak je to potrebné, do maximálnej miery. E, sú tu pokuty, do rozpočtu prichádzajú prostriedky z pokut a určite musia e, prostriedky plynúť naspäť. E, súdny dvor uvaľuje pokuty, ale nemôžu ísť smer e, členským krajinám. Nie, mali by sa vrácať do rozpočtu EU. Tam majú tieto prostriedky plynúť. Všetky platby sa musia použiť, nemôžu zmiznúť, ak platobné rozpočtové prostriedky e, nemali by miznúť e, z povrchu zemského, mali by zostávať a nemali by sa strátiť pokiaľ ide o časový rámec, mám tu veľké pochybnosti. Všetci, všetci bojujeme za demokratickú legitimnosť. Parlament má 5-ročné e, funkčné obdobie, takisto komisia. To by malo e, sa e, koordinovať s rámcom, ale nikdy to, tento, tento prekryv nezvládneme. Rokovania trvajú rok, rok a pol. Všeobecne však e, e, presiahnu oveľa dlhší čas. Tieto rokovania však nikdy e, nemôžu zaplniť toto 5-ročné obdobie. Sú to politiky ako kohezná, model N plus 3. České krajiny chceli pravidlo N plus 3, 5-ročný mandát alebo časový rámec E, sa e, ťažko dosiahne. Je to dobrá práca. Ja by som rád vedel, čo si myslí komisia o revízii. Súhlasíte s nami? Bol by dobrý nejaké e, vaše posúdenie, predložíte návrhy na revíziu. Je to pretože to by bol spôsob, ako možno konať v súlade s spôsobom, ktorý e, sme stanovili. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Maňka. Pán predseda, chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Skutočne urobili veľký a veľmi dobrý kus práce, aj keď pán Fernández povedal, že je to istým spôsobom možno také, také ideálne a možno aj idealistické, ale ja si myslím, že presne ak tieto myšlienky, ktoré sú v tejto správe, dotiahneme do konca, tak, tak vtedy to bude normálnym spôsobom fungovať. Súhlasím s pánom Obrichtom, ktorý povedal, že prebytok by mal zostať v rozpočte. Áno, je to pravda, len je to veľmi zložité, keď vieme, ako sa vždy na konci roka bije každá krajina, aby každé euro, ktoré zrazu sa niekde objaví z nejakých cieľ, aby si čo najrychlejšie prerozdelili, preto vidím v tejto oblasti najlepšiu cestu ísť cestou vlastných zdrojov a potom už nebude komu prerozdeľovať tieto finančné prostriedky a musia v tom rozpočte zostať, čiže pobiť sa za to, aby sme, aby sme schválili vlastné zdroje. Vieme dobre, aby ste to zanalizovali, v akom stave je dnes svet a Európska únia a vieme dobre, že sa nám dali dokopy všetky tie najnepriaznivejšie momenty, od finančnej ekonomickej krízy cez, cez migračnú krízu, cez e, krízu v poľnohospodárstve, vysokú nezamestnanosť, osobitne mladých ľudí. A toto všetko je naozaj chvíľa, keď musíme zapojiť všetky nástroje a všetky zbranie, aby sme to naštartovali. E, vieme, že už niektoré nástroje sa štartujú, ako je Európsky fond pre strategické investície, aby sme naozaj dobrými investíciami e, vytvorili rast a zamestnanosť. Boj s daňovými únikmi musíme dotiahnuť, lebo to nám v tom takisto veľmi pomôže. pomôcť malým a stredným podnikateľom, ale ja to pomenú vám všetko preto, že tu ešte sú ďalšie nástroje. Vieme, že aj Európska centrálna banka robí všetko, aby tu nebola taká nízka inflácia. A možno ste čítali, bolo to v mojej krajine vo všetkých médiách, kde sa hovorilo, že zamýšľa Európska centrálna banka o nejakom helikopterovom financovaní E, to, to znamená, že dať finančné prostriedky na aktivity, ktoré by napríklad pomáhali zateplovať budovy a ďalšie veci, ktoré prinášajú zamestnanosť a ešte nám riešia životné prostredie. A aj keď to pán Draghi poprel, povedal, že je to vynikajúca myšlienka, ale to nemá ešte zanalizované. Ja to hovorím preto, že možno by sme mali v našom výbore vyvinúť tlak, že ak sa naozaj uvažuje niekde použiť peniaze, ktoré tlačí Európska centrálna banka, Prečo ich v tejto najťažšej chvíli nepoužiť na to, že my nemáme dosť peňazí ani naše, na naše hlavné európske stratégie. Európa 2020. My sa bijeme za každé euro a z horizontu berieme peniaze na to, aby sme financovali Turecko alebo, alebo e, migračnú krízu a nebudeme môcť financovať to, čo nám najviac pomôže Európu naštartovať. Čiže skúsme vyvinúť nejakým spôsobom tlak Prečo by sa peniaze, ktoré tlačí pán Draghi, nemohli v nejakom objeme použiť na to, aby sme financovali tie najväčšie priority, aby sme o ne neprišli, lebo tie vytvárajú zamestnanosť. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Levandovský. My, my on, on Ďakujem. E, ja sa chcem vyjadriť v mene výboru ITRE Súvisí to aj eh, s tým, čo eh, pán Olbricht eh, prezentoval pani Toma. Ja som možno menej optimistický, pokiaľ ide o zjednodušovanie finančných ustanovení. Spomínam si na poslednú spoluprácu s pani Gresle. Je to vždy veľmi príjemné, ale trvá to dlho. No, nenaplňa ma to optimizmom, pokiaľ ide o budúcnosť. No a z pohľadu ITRE je potrebné e, pripomenúť si citlivé body pre výbor ITRE. Tým prvým bodom je, že my žiadame revíziu a nie naozaj e, je, pretože mnohé veci sú možné iba pri e, takomto hĺbkovom prepracovaní No a pokiaľ ide o e, Eurofund, AIDS, e, Horizon 2020, Kopernikus a podobné e, programy v tejto súvislosti náš výbor e, vypracoval e, dokument. E, je to naozaj, sú to naozaj programy, ktoré sa orientujú na budúcnosť Európskej únie. No a tu ešte jedno malé varovanie, pokiaľ Ide o e, implementáciu, ktorá vychádza z revízie. E, to znie racionálne, ale všetko prichádza tak neskoro, že je naozaj zložité e, vidieť, čo je dobré a čo nie vo finančných perspektívach. Takže veľmi ťažké je rozhodnúť sa a Um, prekopať veci na základe implementácie, pretože všetko prichádza uh, príliš neskoro a nevidíme tu uh, ten pravý výkon. Ďakujem, pani Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Vystúpenia obvykle začínajú tým, že sa gratuluje spravodajcom, ale ja by som rada zdôraznila tie gratulácie v tomto prípade, pretože Kolegovia urobili naozaj veľmi, veľmi rozumnú a vyrovnanú prácu. Keby komisia brala túto iniciatívnu správu a mohla by ju predložiť ako oznámenie komisie, pretože je tam analýza politík, sú tam návrhy súčasné do budúcnosti. Táto práca je naozaj veľmi vyrovnaná a boli schopní nájsť rovnováhu medzi návrhmi, ktoré povinne musíme diskutovať a dúfajme, že aj zmeniť v rámci VFR teraz, ale tiež otvorili aj diskusiu o tom, čo by sa malo stať v roku 2020 a ja mám len jednu jedinú obavu, že niekedy tieto šťavnaté návrhy o trvaní alebo o vlastných zdrojoch, ktoré sú rozhodujúce, ale ktoré nám e, neuberú sily e, e, k diskusii o súčasnosti. Neviem, či to hovoril pán Fernández, že sú ambiciozni a zároveň realistické. Ja s tým úplne súhlasím. Vo svojej správe preukazujú jednoznačnú potrebu zmeniť tento VFR. Niektoré politiky, ktoré sú v ňom, a kto nevidí túto potrebu, tak má problémy s tým, že nechápe, aká je súčasná situácia. Keď sme v minulom mandáte schvalovali súčasný VFR, parlament zdôraznil tento revízny článok, pretože keď sme to schvalovali v roku v minulosti, tak sme vedeli, že VFR má problémy boli sme si istí, že budú problémy s platbami, ale tiež sme videli, že financie pre záruku pre mladých neboli dostatočné a preto sme na to už upozorňovali. A to sme ešte ani nevedeli, že nás čaká utečenecká kríza, že budeme musieť reorganizovať e, časť okruhu 1a. A hoci sme už vedeli, že revízia bola potrebná. Už vtedy sme to vedeli, tak teraz máme ešte viacej argumentov na túto revíziu. Venovali sa dvom nevyhnutným témam v revízii VFR, flexibilita, pretože sme poprvé videli, aké dôležité bolo mať flexibilitu a tiež sa preukázalo, že je nepostačujúca miera flexibility, ktoré, vzhľadom na výzvy, ktoré nás čakajú do roku 2020 a potom zjednodušenie ale ja sa obávam, neviem, keď hovoríme o, o zjednodušení, v konečnom dôsledku to vždy všetko skomplikujeme. Neviem, či je možné za tejto situácie veci ešte niečo skomplikovať, tak možno sa nám to konečne podarí zjednodušiť, ale keď tu máme financia pre záruku mladých, pretože financie sa nemôžu používať, preto sú zložité postupy, aby sa to nestalo aj v prípade polnohospodárstva alebo finančných nástrojov, pretože nie sme, nevieme ani ako ich využívať, preto majú, pretože majú také zložité postupy, tak konečne by sme mali dosiahnuť to zjednodušenie všetkých noriem, ktoré stanovujeme. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujem veľmi pekne. Tiež e, by som chcela zablahoželať spravodajcom za e, veľmi e, podrobnú presnú prácu, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec a bod, kde sa práve nachádzame. A treba sa pozrieť na to, že kde sa práve nachádzame. Utečnická kríza, jej príčiny naozaj je úplne nutná revízia viacročného finančného rámca Máme tu takúto obrovskú humanitárnu e, krízu na e, území e, Európskej únie aj za jej hranicami. A vtedy naozaj treba oveľa efektívnejšie byť schopný zareagovať, než je tomu momentálne. A tiež sa chcem pridať k tomu, čo povedal kolega Levandovský. Myslím, že naozaj musíme chrániť zdroje pre programy ako Horizont 2020 alebo Connecting Europe Facility nedáva jednoducho zmysel. E, zmysluplné investície e, pre našu e, budúcnosť presunúť niekam, kde to nie je zaručené, že to, že to bude dobre pre našu budúcnosť. Je to možné, že to bude úspešné, ale predsa len ide o úplne iný typ fondov než tie, z ktorých tieto prostriedky sú presúvané. Na no toto pravdepodobne príliš neprekvapí kolegov. Chcela by som ešte povedať, že sa treba zaoberať aj tému vlastných, eh, eh, eh, než sa budeme zaoberať tému vlastných zdrojov, mali by sme sa zaoberať tými zdrojmi, ktoré už k dispozícii máme a ako ich najlepšie vynaložiť No a treba byť, myslím, opatrný, pokiaľ ide o 5 e, plus 5 e, e, revíziu fungovania VFR, pretože je tu obava, aby sme neskončili pri 10-ročných programoch s revíziou uprostred tohto obdobia. Jeden z úspechov toho, ako fundy, fung, fondy fungujú, a tu sa vraciam opäť k horizontu 2020, je, že tu máme toto 7-ročné plánovacie obdobie a teda e, parlament môže v každom volebnom období e, toto ovplyvniť, ale je tu zároveň stabilita. A e, teda nechceme to nebezpečenstvo, že by sme tu skončili pri tých 10-ročných programoch a, tým pádom strátili tú dlhodobú stabilitu. Ale pridávam sa k vám kolegov, myslím, že spravodajci na tomto vynikajúco popracovali. Okay. Ďakujem a teraz má slovo Gerard Depre. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa pridal ku všetkým kolegom, ktorí naozaj úprimne ocenili a pochválili prácu. Ja som bol naozaj, tento dokument ma nesmierne zaujal, priam zviedol. Je to veľmi argumentovaný dokument, je jasný vo svojich formuláciách a pani Tomás podľa mňa je ambiciozný a ja tie ambície zdieľam. A to nie je preto, že by e, e, pretože by tá revízia, keď je potrebná, tak bude zároveň aj ľahká. Ale ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na rozpočtovú situáciu v niektorých členských štátoch je znepokojivá, rovnako aj politická situácia je ešte aj horšia, alebo je riziko, že sa zhorší. A to dosť skoro, ak pozorne sledujeme, čo sa deje v určitých krajinách. Naši spravodajcovia veľmi presne a jasne zadefinovali body, na ktoré sa musíme zúčastniť odsek 6, e, utečnecká kríza, migrácia, nízka miera investícií, pomoc MSP, zamestnanosť mladých, vnútorná bezpečnosť, problémy poľnohospodárstva, ťažkosti, ak nie dráma e, v situácii s platbami a my všetky tieto konštatácie plne zdieľame a aj tie výzvy, pred ktorými stojíme. A prichádzajú aj s veľmi dobrými návrhmi. Niekde by som možno trochu niečo pozmenil. Je jasné, že vzhľadom na migračnú a utečeneckú krízu eh, ten limit okruhu 3 je nepostačujúci. To je jasné a zhoršenie dramatickej situácie v niektorých krajinách s utečencami bude vyžadovať vyššie finančné e, zásahy aj z humanitárneho hľadiska. A keď hovoríme o novýšení okruhu e, plafónu, a teda limitu v okruhu 1a, a keď chceme aj viazané viacej prostriedky pre FC a keď chceme podporiť investície aj ekonomiku v celom EÚ, tak myslím, že okruh 1.1, nespomínali ste to, kolega Olbrich na mňa pozerá, možno som nebol dostatočne pozorný. Tento bod je podľa mňa veľmi dôležitý. Po druhé, k platbám Chceme skutočný platobný e, plán, ale už sme tomu aj sa viackrát venovali a hovorili sme, že ho urobíme a nakoniec ho nerobíme a komisia za každým, keď príde, tak hovorí, budúci rok nebude problém s platbami a stále sa to presva na neskôr a tá e, snehová gula neustále narastá. Mám pocit, že mechanizmus na zlepšenie situácie v platbách – by mal byť práve v revízii medziinštitucionálnej dohody z roku 2013 je potrebné, aby ten dispozitív, ten systém bol integrovaný do revízie interinštitucionálnej dohody. Zhosneme sa, zhodneme sa o prehodnotení limitov špeciálnych nástrojov a tiež k ďalším bodom e, mám aj viacero myšlienok k posilneniu financí pre financovanie nástrojov flexibility. Môžeme prísť s konkrétnymi návrhmi a diskutovať o nich. Vzhľadom na nastávajúce rokovanie musíme urobiť ešte dve veci. Poprvé, s gestorskými výbormi vyhodnotiť čo najpresnejšie dodatočné potreby, ktoré budeme potrebovať v jednotlivých e, okruhoch do konca súčasného VFR. Vieme veľmi dobre, čo to je, ale počas rokovania je lepšie už na začiatku vedieť, aké budú dodatočné potreby, aby sa nám nejakým spôsobom nevymkli alebo aby sme na ne nepozabudli. A potom je treba si vybrať veľkú e, rokovaciu stratégiu, aký mix si chceme vybrať, e, navýšenie limitov, alebo ako to často počuť v rade, pôjdeme skôr cestou nástrojov flexibility, zvýšením ich súm a e, väčšou flexibilnosťou ich používania akým spôsobom by boli iné väčšiny pri hlasovaní v rade, ako sú teraz. Tento mix možností je veľmi dôležitý a je to rámec budúcich rokovaní a my medzi nami sa musíme dohodnúť. Nie je potrebné to napísať, ale strategicky by sme si to mali upresniť, aby sme vedeli, aké bude, aká bude naša rokovacia pozícia. Ešte môžeme samozrejme o tom viacej uvažovať, ale to je všetko z mojej strany. Naozaj je to obdivuhodný dokument. E, vždy, keď, da, keď sa dajú hlavy dokopy, tak to prináša lepšie výsledky a toto je toho dôkaz. Ďakujem. Monsieur Maragall. Pán Maragall. Nebudem opakovať všetko to, čo zdieľam, je toho veľa. A nebudem opakovať ani všetky tie zaslúžené chvály, ktoré tu už padli a budem sa snažiť e, dodať niečo navyše alebo možno upresniť, pretože ešte je možné popracovať a tá správa je taká dobrá, že umožní ešte vylepšenie a konkretizácie aj ambícií, nielen ich e, všeobecné vyjadrenie, ale aj ich konkretizáciu a mohli by sme začať východiskom. Ja som sa ho nezúčastnil, pretože som nebol prítomný, ale je to veľmi dobre zachytené. V diskusii VFR 2013-2020 moja politická skupina nebola pri dohode a teda respektíve nepodporila dohodu, pretože hlasovala proti. A to práve z tých dôvodov, ktoré teraz aj potvrdzujú potrebu revízie Zdalo sa nám, že tá dohoda bola príliš malá, príliš e, málo flexibilná, bez možnosti zmeny. Bez e, možnosti revízie či reformy vlastných zdrojov. To je to východisko a na to by sme nemali zabudnúť. sme schopní spolupracovať v politickom rámci návrhu spravodajcov. ale budeme pracovať s tou ambíciou, aby sme boli súčasťou tej dohody a predložíme určite veľký počet konkrétnych vylepšujúcich pozmeňovacích návrhov a dúfam, že sa dopracujeme k skutočnému spoločnému, široko podporenému kompromisu, aby sme sa dopracovali k e, podstatnej revízii. Dve konkrétne veci. Kvantitatívne a druhé kvalitatívne. Z kvantitatívneho hľadiska správa stanovuje a obhajuje argumentáciu navýšenia, potrebného navýšenia rozpočtu, ale nekonkretizuje Neodvažujeme sa zadefinovať kvantitatívne kritéria čísla, množstva, ktoré by túto ambíciu vyjadrili. aká je potrebná miera revízie. Limit tejto hry je možný mať nejakú kvantitatívnu aproximáciu. Máme e, horný aj dolný limit 1,29 HDP. Môže sa to chápať ako bláznostvo alebo maximum, alebo že sme od toho vzdelení. A limit, aby to schválila aj komisia, tak ako to navrhla v roku 2013, keď hovorila o 85 miliónoch navyše v prvom pôvodnom návrhu komisie. To by sme mali chápať ako minimálny limit našej diskusie, keď hovoríme o podstatnej revízii. To je z hľadiska kvantitatívneho. Kvalitatívne musíme sa pripraviť na to, že bude pozitívny a potrebný tlak všetkých výborov, ITRE, KULT, REGI, a budeme to musieť začleniť. Nesmieme eh, byť pred nimi v defenzíve, musíme ich zastupovať, aby sme reprezentovali ich dopyt. A aké kritéria by sme mali použiť? Poprvé, naša revízia musí ísť cestou konvergencie stratégie Európa 2020 a musí sa to jasne zadefinovať Nemali by to byť len nejaké e, retorické odvolávky, ale jasné záväzky, že európska rozpočtová politika, politika EP je jasná aj dvor auditorov. V správe roku 2014 jasne povedal, do akej miery rozpočet EÚ nie je ani dostatočne koherentný, ani kompatibilný so stratégiou Európa 2020. Po druhé, Ďalšie podobné kritérium, ktoré ale by malo byť konkrétnejšie, treba e, jasne zadefinovať internalizáciu, aké sú naše medzinárodné záväzky, minimálne v dvoch konkrétnych oblastiach. COP21 klimatické zmeny. Tu je jasná potreba konkretizácie keď hovoríme napríklad o navýšení priemernej teploty a tak ďalej. A potrebujeme podobnú dohodu aj v rozvojových politikách, aby sme do roku 2030 cieľ 0,7 HDP na rozvojovú pomoc, aby sme to uchovali. A ešte 30 sekúnd. Pokiaľ ide o priemyselnú politiku, Európa potrebuje skutočnú európsku priemyselnú politiku, ktorú nemá. A to tiež znamená európsky rozpočet. Ide o to, čo budeme diskutovať alebo hovoriť o nejakom novom fonde alebo o revízii právneho základu či budeme správne orientovať usmernenia energetického prechodu s cieľmi COP 2021. Nezdielame princíp, ktorý vyjadril predseda Katajnen, že by sa to začlenilo do kohezných politík a kritéria iného druhu. Aby sa tam dali aj kritéria EFSI, Myslíme si, že postup by mal byť iný a treba reformovať aj koheznú politiku, aby bola kompatibilnejšia s cieľmi COP21 a, Európou 2020 a prvky pre obdobie po revízii VFR po roku 2020. Už teraz by sme mali hovoriť o, o limite vlastných zdrojov už teraz by sme o tom mali diskutovať. Aj keď sa to bude týkať e, obdobia po roku 2020, však tu nie je žiadne tabu. Treba otvoriť túto diskusiu. Reforma vlastných zdrojov, vychádzajúc z ducha zmluv, a treba žiadať, aby správa skupiny na najvyššej úrovni, aby explicitne začlenila aj to, čo navrhla komisia. Také veci, ako je daň z finančných transakcií, uhlíková daň a tak ďalej a tak ďalej. Alebo mm, daň zo spoločnosti, európska daň. A teraz treba zadefinovať už teraz to, že budúci VFR by sme nemali dávať nejaké výnimky jednotlivým členským štátom. Prečo by sme im mali, mali dávať? Povedzme to rovno a jasne, povedzme si to aspoň my tu medzi nami. Nechápem, prečo by sme to mali uchovať ako koncept, ktorý je nielen zastaralý, ale aj nespravedlivý. nespravodlivý. Končím tu predseda. Si. La parole est ma... Ďakujem. Slovo má pán Zany. Si, grazie. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať obom spravodajcom, pretože správa, ktorú pripravili, je veľmi dobré východisko pre túto veľmi dôležitú diskusiu. Zdieľam e, čiastočne to, čo povedali predrečníci pokiaľ ide o tie východiska, tam je dôležitá revízia viatročného finančného rámca. Dnes v Európskej únii zažívame veľmi e, e, rýchly beh udalostí, e, sú tu rôzne výzvy pred nami, to počujem často. A keď sa prezentuje nejaký problém, je tu tendencia vždy začať spomínať rozpočet, to môže byť problém z dvoch e, dôvodov. Jedným je e, politický dôvod. Vieme všetci, aké ťažké je dnes e, v zložitej situácii financí členských štátov nájsť zdroje na financovanie určitých programov. No a mm, potom je tu ekonomicko-finančný problém, o ktorom sme hovorili e, pred pár hodinami s pani Kalvíňo. prostriedky, ktoré e, vynakladáme, ich, vynakladáme ich dobre a pomáha nám to dosiahnuť určité ciele? Myslím, že otázka, ktorú si musíme klásť aj vo svetle dokumenta, ktorý tlačí na revíziu viacročného finančného rámca, je, či rozpočet EÚ je tým správnym nástrojom, pre e, boj proti migračnej kríze, či je to ten správny nástroj pre boj proti hospodárskej kríze, e, proti nezamestnanosti, e, kríze spojené s terorizmom. Myslím, že z tohto pohľadu je revízia viadočného finančného rámca príležitosťou byť naozaj realistický a pozrieť sa na E, skôr na tie ciele a nie e, ani tak na prostriedky. Opakujem, my e, sami ako europoslanci možno žiadame toho príliš veľa od európskeho rozpočtu. Ja by som teda v súvislosti s touto správou sa chcel skôr spýtať, či štíhlejší a flexibilnejší európsky rozpočet, pretože potrebujeme väčšiu flexibilitu e, v svetle aktuálnych e, kríz a zmien či by e, ten nebol efektívnejší a či by ten nebol riešením, ktoré by lepšie pomohlo zareagovať na krízy, ktorým e, čelíme na európskej úrovni. Ako už povedali niektorí kolegovia, dôležitou témou bude téma pladieb. E, je to samozrejme prepojené s potrebami e, európskeho rozpočtu. Treba pochopiť, že nemôžeme tu pokračovať ďalej s touto priepasťou medzi platbami záväzkami. Musíme stabilizovať eh, situáciu a pouvažovať, aby sme nežiadali príliš veľa od nejakého nástroju, ktorý nám nemôže dať toho viac, než koľko nám dáva teraz. A musíme pohľadať nejaké priestory pre eh, väčšiu racionalizáciu zdrojov. Tých eh, je dosť. A Mali by sme sa sústrediť na pár cieľov, ale konkrétnych a dosiahnutelných. To by bola tá správna cesta aj preto, aby e, Európania začali viac vnímať európsky rozpočet ako pozitívny nástroj. A na záver e, spomeniem jednu tému, ktorú by bolo dobre podľa mňa spomenúť na záver v správe, kde sa spomínajú základy budúcneho viacročného finančného rámca. Myslím, že tam treba vytvoriť prepojenie s diskusiami, ktoré vedieme aj u nás na výbore o, daňovej schopnosti eurozóny. Ja myslím, že tu je prepojenie a je tu veľmi silný vzájomný vplyv, ktorý treba zdôrazniť. A dúfam, že teda naša ďalšia spolupráca bude e, dobrá a že povedie k návrhom, ktoré sa, e, ktorým sa podarí zlepšiť e, rozpočet EU v budúcich rokoch. Ďakujem, pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Po tom, čo už zaznelo toľko slov chvály eh, pre, eh, pre oboch eh, spravodajcov, je ťažké pre mňa mm, nájsť nejaké nové, teda pripojím sa k tým slovám ťahy, ktoré už zazneli. Je to naozaj práca, ktorá zbudzuje rešpekt, ale predsa len by som chcel spomenúť ešte pár bodov. Na jednej strane myslím, že práve táto správa ukazuje, že je dôležité, aby sme sa v prvom rade trošku zamysleli nad tým, čo je dôležité, čo už e, e, VFR dokázal a potom e, z tohto bodu by sme mali prejsť k úvahám o revízii. Je dôležité skonštatovať, že naše nástroje pre flexibilitu sú už teraz plne vyčerpané. To znamená, že e, naše doterajšie plány v, praxe, v praxi e, sa nezrealizovali tak, ako sme si to predstavili, inak by sme neboli museli siahnuť do týchto e, rezerv flexibility. Preto si musíme ešte raz zvážiť, keď tu vyvstanú nové úlohy alebo nové ťažiska. Buď na ne budeme potrebovať nové prostriedky, alebo e, si budeme musieť e, nanovo stanoviť e, výdavkové priority. Nič iné nebude fungovať. Inak tu budeme mať obeď problém nezaplatených faktúr. A a keď rozmýšľa, keď si máme vybrať medzi týmito dvoma možnosťami, samozrejme, ten, e, tá krajšia cesta je e, povedať nové prostriedky a tým by sa všetko vyriešilo. Ale, milé kolegyne, dámy a páni, myslím, že keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu v EÚ, tak e, táto cesta nevedie k cieľu. O pár týždňov zažijeme, že vo Veľkej Británii sa bude hlasovať o tom, či táto krajina ostane v EÚ. Práve teraz eh, cez víkend sme v Rakúsku zažili, že FPU eh, tam eh, sa dopracovala k veľmi dôležitej výhre. V mnohých krajinách v EÚ teraz zažívame, že krajiny ktoré navrhujú menej EÚ, že je to lepšie a dokonca tie, ktoré prichádzajú so sloganmi, že ne, nepotrebujú žiadnu EÚ, že tie e, zažívajú politické úspechy. A keď tu budeme teraz hovoriť o viac prostriedkoch, že všetko sa zlepší, všetko sa vyrieši, keď e, tu bude viac prostriedkov a budeme tieto prostriedky žiadať od členských štátov, znamená to buď nové dlhy, alebo to, že tieto e, štáty budú musieť zvýšiť dane svojim občanom. To nebude fungovať. Preto si myslím, že by sme sa nemali zatvoriť pred týmito pravdami a e, realisticky by sme sa mali sústrediť na e, zmenu ťažisk. Keď tu nebudú žiadne zaratočné príjmy, Eh, ani vlastné eh, doratočné príjmy, tak to EÚ neposilní a nezjednotí, skôr ju to rozdelí. Okrem toho je tu veľa vecí, ktoré ešte v detaily v správe eh, vnímam veľmi pozitívne. Napríklad 5-ročný finančný rámec. A napokon si myslím, že by sme e, mali čo najrychlejšie dospieť aj k takej všeobecnej diskusii s radou. Ďakujem, pani predsedkynia Gresle. Ďakujem pekne aj mne, sa táto správa veľmi páči. Odhliadnúc od toho, že spomína asi e, e, tak všetko to, čo už teraz vieme a ešte čím máme problém, myslím, že teraz musíme prestať konečne rozhodovať e, bez členských e, štátov. Mali by sme si vytvoriť zoznam priorit, čo je to najdôležitejšie a za ne by sme sa mali začať zasadzovať. Máme tu zhrnutie všetkých bodov, ktoré by sme tu radi mali. To e, je veľmi pekné, ale ty, aspoň čo sme tu dlhšie, vieme, že nás tu ďalej neposunie. A to, čo tu chýba, je to, odkiaľ pochádzajú tieto prostriedky zo štrukturálnych fondov tak krajiny, ktoré momentálne majú tie veľké e, e, portfólia štruktúralne, musia byť flexibilné, pretože iba odtiaľ e, môžu prísť tieto prostriedky. No a in, inak sa tu dostaneme do toho začarovaného kruhu. A ja by som rada z neho vyšla, pretože inak to budeme ešte veľa, veľa podobných diskusí viesť. Ďakujem. Bien. Dobre. Viacerí rečníci položili priamo alebo nepriamo otázky ešte, pán Enano. Ďakuje. A ja som chcel oceniť túto tímovú prácu, ktorá je veľmi realistická a potvrdiť, že Revízia VFR je politickou potrebou. Ak to neurobíme, e, budeme mať ešte menej voličov pri budúcich voľbách. A je pravda, že voliči potrebujú vedieť, aký je dopad európskej politiky na ich každodenný život, na ich život občanov. A to je aj dôvod, prečo odchádzajú z Európy, pretože nevidia dopad pôsobenia Európy na ich každodenný život. A tu by sme mali byť veľmi opatrní politicky. Občania od Európy čakajú možno až príliš veľa. Hovorilo sa o vysokorýchlostnom internete. A mal byť všade v Európe ale e, hlavne na vidieku ešte stále nie je. Hovorilo sa do EMI o doprave, o prepojení, aj tam je veľa neskorení. Životné prostredie, MSP, nezamestnanosť mladých. A to všetko nemá dopady in situ v krajinách ale musíme si povedať, že rozpočet EÚ je nepostačujúci na všetky tieto problémy. Potrebujeme seriózny rozpočet a treba to pripomenúť, spomína sa to aj v správe, aj princípy sú tam, jednota, univerzálnosť, výročnosť alebo ročný systém so systémom platieb a viazaných prostriedkov, ale aj niečo, čo nás znepokojuje a síce, aby sa rozpočet EÚ neexternalizoval, pretože nevieme ako, presne nevieme, ako postupovať a externalizujeme ho a potom to sa vmýka mm, demokratickej kontrole. Samozrejme je veľa práce potrebnej na vlastných zdrojoch, ale jednoducho sa k nej musíme konečne dopracovať. Komisia sa musí konkrétne vyjadriť bojovať tiež proti daňovým podvodom a únikom. A pán Maňka hovoril aj o menovej otázke, pretože nie sme len v časti rozpočtovej, ale aj o menovej. A hovoril o tom helikoptorovom financovaní pána Dragiho. A mnohé krajiny to už používajú alebo začínajú, aj USA. Aj tu si treba položiť otázky. Ja viem, že ECB je absolútne E, nezávislá banka, ale či by sme si mohli jedno dňa pána Dragiho tu vypočuť, vidieť ho, e, aby nás informoval o tom helikopterovom financovaní. Je tu veľa vecí, o ktorých treba uvažovať, pretože áno, treba e, mať seriózny rozpočet, ale treba sa venovať aj tej menovej otázke a preto podporujem pána Maňku, že áno, že aj to sú cesty a myšlienky, ktoré by sme mali rozobrať a pouvažovať o nich. Áno, hovorí pán predseda. Pokiaľ ide o zdroje, no tak čo, snažím mať len tlačia, stačí mať len tlačiareň. Už nemám ďalších prihlásených o slovo, overím si to ešte. Ale niekto sa obrátil na komisiu. predložila na schvál určitý, alebo mala by predložiť určitý návrh. My by sme chceli niečo vedieť viacej o harmonograme. Kto by sa tu vyjadril v mene komisie? Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Mikro, s'il vous plaît. Sorry. Uh, thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Uh, vážení spravodajci, vážené poslankyne, poslanci, Komisia e, sa s veľkým zájmom e, zaoberala vašim návrhom. E, v tomto štádiu to, čo môžem povedať, je, že momentálne sa nachádzam stále v štádiu revízie, program po programe. Ešte sa ni, žiadne rozhodnutie nepadlo ani o načasovaní, ani o obsahu tejto revízie alebo možných návrhoch. Chápem, že e, podpredseda e, e, s vami stretne, aby prediskutoval túto správu, keď to bude kompletnejšie až stabilizovanejšie politicky všetko. Vtedy nadíde moment na presnejšiu politickú reakciu. Ďakujem. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Ďakujem za tieto upresnenia. A teda máme uistenie. ne le prenez pas mauvaise part, je comprends que... No, neberte to na ľahkú váhu. Ja chápem, že komisia nám zatiaľ presnejšie veci nemôže dať a počkáme teda do toho 23. júna a kolegovia, kolegyňa Toma a pán Olbricht si to určite užili, pretože padli tu početné a veľmi vrelé a jednomyselné komplimenty a chvály. A treba zrealizovať to, čo je e, to, čo je želateľné a to, čo je možné. A to treba zrealizovať. A teda úlohou politiky je e, uviezť do praxe to, čo je želateľné. Takže spravodajcovia by nám možno mohli povedať, čo sa im zdá, že je možné a želateľné. Merci, madame Thomas, qui commence. Pani Tomas. Ďakujeme za tie zvorilostné, za tú zvorilosť, za poďakovania. Ja ďakujem samozrejme všetkým kolegom a to veľmi vrelo za ich podporu. Poďakovať aj službám výboru pre rozpočet, politickým poradcom našich politických skupín. Oni nás tiež veľmi podporili. Rýchlo by som zareagovala na to, čo už bolo povedané. Však diskusia samozrejme len začína, ale je dobré, že táto diskusia bude dlhá, rozsiahla, živá a to je dôvod, prečo sme pod vašou záštitou, pán predseda, sa rozhodli vypracovať túto iniciatívnu správu tak vopred a myslím, že sme to urobili dobre. Viaceré reakcie na to, čo bolo povedané, aby som objasnila, ešte neviem, či to je v texte dostatočne jasné, samozrejme stále to môžeme vylepšiť a na, s tým rátame s vašimi pozmeňovacími návrhmi otázka trvania pán Fernández práve sme sa snažili v tomto prípade na jednej strane brať do úvahy politické potreby mandátu 5 rokov Európskeho parlamentu komisie a zároveň požiadavky viditeľnosti pre hospodárske subjekty, firmy, univerzity, vedcov, výskumníkov. pre miestne samozprávy a pre kohezné politiky sme navrhli ten mm, zmiešaný formát na jednej strane 5 rokov pre, tú, pre ten politický mandát a 5 plus 5, teda 10 rokov na priebežnú revíziu, aby, a to odpovedám pani Mody, aby tie kohezné politiky a všetky politiky, ktoré sme nevymenovali, ale ktoré považujeme ako e, potrebné dlhodobo. A to samozrejme upresníme v texte, ale ten zmiešaný systém e, nám pripadal ako dobrý a to, čo povedal pán Depre, povedal toho veľa, ale ten okruh 1A a nie 1B a tak ďalej, No dobre, dodáme to tam. Nepočujeme rečničku, odvracia sa od mikrofónu. Upresníme to k horizontu 2020 eh, a Connecting Europe Facilities a hlavne k otázke stratégia, flexibilita. Mnohí ste o tom hovorili. O tom sme už veľa diskutovali, ale prináša to viacero problémov a to je dôvod, prečo treba odpovedať e, na všetky aspekty. Prečo? Lebo sme si uvedomili, aj keď sme diskutovali s komisiou, že flexibilita je samozrejme užitočná aj potrebná, ale prináša určité problémy, aj rizika. Napríklad, ako spomínal pán Fernández, pre Junckerov plán flexibilita bola veľmi užitočná, ale na druhej strane sme škrtali v programoch, eh, kde sa nemalo škrtať. Takže vo VFR, ktorý má viacej rokov, potrebujeme nejakú maržu adaptácie na udalosti, ale tu minimálne v okruhu 3 až 4 a 1 a 1b, ako ste hovorili. A to sú, pán Kolmel, priority, ktoré uznávajú všetci. Investície sú priority, boj proti nezamestnanosti mladých tiež, príjem utečencov tiež, pomoc krajinám mimo EÚ, susedským krajinám a tak ďalej. To je priorita minimálne v týchto okruhoch boli jasné požiadavky. Nielen pokiaľ ide o flexibilitu, ktorá súvisí so situáciou, ktorá sa mení, ale, ale aby sme aj mali situáciu stabilizovanú minimálne počas tohto VFR a odpovedám aj pánovi Depre, Diskusia bude aj o týchto témach aj o podstate nástrojov flexibility. A tá politická otázka, dobre využívanie európskych fondov, rozpočet EÚ, či je to dobrý nástroj, no Odpoveď na tieto otázky bohužiaľ veľmi často je, to sú politické výbory, či výbery, pardon, ktoré, alebo rozhodnutia, ktoré my urobíme. Pro európsky orientovaní hovoria, že európsky rozpočet je účinnejší v prípade príjmu utečencov alebo v správe um, hraníc alebo bezpečnosti a tí um, neeurópsky si myslia, že manažment riadenie vonkajších hraníc e, je účinnejšie, keď sa to spravuje na národnej úrovni. Samozrejme, to je diskusia, ktorá prechádza celým spektrom. Aj keď nie ste veľmi proeurópsky, určite uznáte, že jedna či dve krajiny, to, že sú miestom príchodu migrujúcich a nie je predsa spravodlivé, aby to bol ich národný rozpočet, ktorý by čelil takémuto masívnemu príchodu utečencov. A ak sú to vstupné brány do EÚ, tak minimálne nejaká európska solidarita by sa mala prejaviť pre týchto pre tieto krajiny, ktoré čelia príchodu utečencov. To sú diskusie, ktorú budeme musieť viesť ale samozrejme v závislosti od toho, ako pristupujeme k EÚ, či chceme z EÚ vystúpiť alebo v, ňom, v nej ostať, tak k tomu aj tak pristupujeme k týmto problémom. A ešte záverom, pán Zány to spomenul, s pánom Olbrichtom sme sa spoločne rozhodli, že sa nebudeme venovať otázke eurozóny ani fiškálnej kapacity eurozóny, nielen preto, že sa pripravuje správa a tie 100 body sa budú riešiť v tejto správe, ale chceli sme sa pridržať témy a to je revízia VFR a dúfame, že e, prostredníctvom vašich pozmeňovacích návrhov sa budeme pridržiavať tejto témy a to je možno taký plán A, ak to môžem nazvať. Ak tento plán A zlyhá, a to, čo hovorí pani Gresle, a ak Eh, to potrebné nezlúčime s možným, tak potom plán B eurozóny samozrejme bude musieť prísť, ale to už je iná história, iný príbeh. Ďakujem, pani Tomás. Keďže ide o diskusiu o migrácii, pripomínam, že 15. júna bude výnimočne dôležité vypočutie s kolegami z Libes a FETu a to bude ten veľký moment, ktorý bude odpovedať aj na vaše želania. Pokiaľ ide o rozpočet eurozóny, máme zajtra o 9. spoločnú schôdzu, ktorá sa bude venovať práve tomu, čo by mohol byť rozpočet eurozóny, pán Albricht. O, trošku sa pokúsim využiť e, polštinu, pretože kolegovia portugalsky či iní použili svoje jazyky. Budem teda hovoriť po polsky zopár. Európska komisia Uvažame, že komisia ehm, má stále eh, rovnaké kritéria a tu očakáva britské e, referendum. Určite e, budeme mať nejaké prvé reakcie po britskom referende. Viem, že Európska komisia pracuje na revízii rozpočtu. E, samozrejme, že, sa nič, že to nie je tak, že by sa nič nedialo. Určite až po referende budeme mať reakciu parlamentu ale my sme sa nepýtali, čo si myslí komisia o revízii, ale čo si myslí o našom návrhu. Ale ani tu nechce komisia zaujať stanovisko, pretože aj v tejto oblasti e, vyčkáva na výsledok referenda. To poprvé. Po druhé, ďakujem vám pekne za všetky e, slova vďaky, ale nebolo by dobre, keby e, všetci boli v zhode. To by znamenalo, že naša správa je taká všeobecná, že všetci s ňou môžu iba súhlasiť interpretujeme e, vašu chválu v tom zmysle, že sme našu prácu e, doteraz e, odviedli dobre, ale sú tam aj jasné politické pozície. Ďakujem, pán Kölmel. S pánom Kölmelom vždy diskutujem o prístupe k rozpočtu. Jeho prístup je vždy e, veľmi odlišný od prístupu, ktorý tlmočí pán Zani, ale sú to transparentné, jasné prístupy a okolo nich by sa mala točiť naša politická diskusia. Ďakujem vám za ne, sú to veľmi transparentné prístupy a na tomto základe by sme mali spolu diskutovať. Ešte jeden bod. Janoš Levandovský spomenul veľmi dôležitú tému. Prečo E, tu máme revíziu rozpočtu predtým, než e, sa vôbec uzavrie prvá časť e, programácie. Takže prvá revízia by sa mala udiať po 3,5 rokoch, teda po prvom semestri roku 2017. Ale pripomeňme si, že komisia musí predstaviť nový návrh E, do e, e, roku 2017. Takže my sme si stanovili program, v ktorom zaviažeme komisiu pripraviť dokument do konca roku 2016. Prepačte, ospravedlňujem sa. Takže nejako nehodnotíme vykonávanie, ale iba pre, práve prebiehajúci proces a e, to práve ukazuje, že musíme e, e, revíziu urobiť e, síce čo najskôr, ale v tejto fáze je naozaj ťažké urobiť konečné závery. Takže je ťažké robiť závery, keď ešte len prebieha, prebiehajú práce. No a potom ďalšia vec. Hovorí sa, že je potrebné zjednodušovanie. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že sú tu nové ustanovenia, ktoré e, riadia určité politiky. My sme boli tí, ktorí ich prijali. Rozhodli sme e, o sérii delegovaných aktov, ktoré prichádzajú tak neskoro. Niektoré z nich boli zverejnené až teraz, iné ešte ani len nie sú hotové. A už sme v treťom roku fungovania finančných perspektív a delegované akty prišli pred dvoma, troma mesiacmi. Ľudia e, v teréne sa majú teda e, zariadiť, ako keď doteraz nedostali všetky potrebné dokumenty na to, aby postupovali ďalej. To je neakceptovateľné. A keď hovoríme o zjednodušovaní, nejde ani tak e, o to, aby sme prihrievali finančné ustanovenia, ale naozaj sa pozrime na to, kde sú tie meškania, čo je e, natoľko komplikované, že je to naozaj veľkou prekážkou. Musíme sa vyhnúť e, páscam, ktoré sme si tu vlastne sami vytvorili. No a ešte by som chcel zareagovať na to, čo povedal pán Maragal prečo sa tu nenavrhujú čísla. Myslíme si, že toto je začiatok dialógu. Pre nás, e, dvoch e, spravodajcov, toto nie je fáza, v ktorej by sme už mohli spomínať konkrétne čísla. Nachádzame sa na začiatku dialógu a teraz čakáme na návrh komisie, pretože je to komisia, ktorá e, má všetky tie čísla k dispozícii, všetky odhady ak by sme e, boli prirýchli, povedali by nám nielen, že sme príliš ambiciozni, ale že ani len nevieme, o čom hovoríme. Pokiaľ ide o COP21, na základe našich informácií nie je tam e, úplné hodnotenie nákladov. Ako náhle budeme mať viac informácií na túto tému, vložíme ich e, do dokumentu, ale ešte sme v politickej fáze podpisov, nemáme tu ešte konkrétne informácie, ale e, samozrejme v, e, s týmto potom súhlasím. No. Ďakujem, pán Olbricht. Uzavrieme túto diskusiu. Bola nesmierne bohatá. A pochopili sme, Eh, že do konca júna komisia potrebuje interne prediskutovať tieto veci. Páni Tomá a pán Olbricht, ako aj my všetci, určite nebude nás nikto podozrievať, že sme nevyvinuli dostatočný tlak na komisiu, aby v rozumných termínoch predložila svoje návrhy. Všetko je to jasne zadefinované. Ďakujem všetkým. Poprosíme pani Jeten Maki, aby uviedla svoju správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v žiadosti Mori Global. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän omaa kieltä. Ďakujem pekne. Takisto využijem možnosť použiť svoj jazyk. Francúzsko teda chce podporu z Globalizačného fondu pre spoločnosť v maloobchodnej oblasti. Ide o spoločnosť Mori Global. Množstvo pracujúcich musia prepustiť. Táto žiadosť eh, tu predložilo ju v novembri minulého roku Francúzsko E, potenciálne e, tieto prostriedky môžu využiť 2000, môžu využiť 2000 e, ľudí pracujúcich v celom Francúzsku. Prostriedky celkovo je, je, je 8,5 milióna, asi 60 tisíc Asi 5 miliónov z toho bude z tohoto globalizačného fondu na opatrenia, ktoré by mali e, znovu zamestnať, premiesniť e, týchto ľudí. V roku 2013 Francúzsko využilo e, globalizačný fond. V tom čase to bola spoločnosť EGF, 4000 ľudí v tejto spoločnosti. sú vlastne pred, e, predmetom tej, tejto správy. E, Mori Global ako spoločnosť sa snaží reintegrovať 2100 e, ľudí, ktorí prišli o pracovné miesto. Tu ide teda o podporu z Európskeho globalizačného fondu. spoločnosť e, utrpela práve globálnou e, finančnou bankovou krízou. Dovoz výrobkov množstvo e, vozidiel, ktoré prechádzalo Európskou úniou, sa z... podľa Eurostatu zvýšilo o 13 ja si myslím, že komisia mohla konať už skôr. To by bolo bývalo, zvýšilo efektívnosť financovania. Pokiaľ ide o nové opatrenia, znovu, znovu zamestnania, už tak ide o rovnaké v zásade služby, ktoré boli financované v rámci minulých opatrení. Vzhľadom na alebo teda podľa komisie táto žiadosť splňa všetky požiadavky a parlament môže ju podporiť. Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy, ak nejaké máte. Lehota je v máji. Určite si však uvedomujete, eh, že vy, pán predseda, poznáte tento francúzsky prípad lepšie ako ja. Ďakujem za vašu správu. Oblast, v oblasti dopravy je situácia zložitá. Dopravná Európa e, sa veľmi rýchlo e, nekonsoliduje. E, je to v jednotlivých krajinách je tu rozličná legislatíva. Vidíme tu, sme svedkami fenoménu delokalizácie v oblasti cestnej dopravy eh, sa presovajú spoločnosti smerom k Bulharsku, Rumunsku. Vás veľmi zaujímali reakcie kolegov. Nebudete sklamaná, pretože je tu pán Donano, ktorý chce reagovať. Už je to materiál, ktorý dobre poznám, pretože som bol spravodaj, eh, spravodajcom za rovnakých okolností pre spoločnosť Marie Ducron Mnohý Global bola vyt- nasledovala vlastne tú predošlú spoločnosť a svoje ciele nesplnila, pretože dopravne, dopravne, dopravný sektor ako celok, celok je pod tlakom, znižovanie stavov v celej Európe, ale ako ste povedali, zákonodárstvo v oblasti sociálnej ochrany v každej krajine si konkuruje to bráni francúzským dopravcom pokračovať v existencii a práve som bol vo výbore ACRI a hovorili sme o e, trvalo udržateľnej produkcii a tu sme si povedali, že štyrikrát menej zarábajú v niektorých krajinách ľudia v polnohospodárstve než iných a to je, to je obrovský problém. Sme v takejto situácii i v e, doprave. Pre mňa je nevyhnutné pokračovať tu v práci. Rada, a to si uvedomujem, diskutuje o tejto otázke, ale nepokročili výrazne. A tak je tu teda tlak, aby rada a komisia naďalej e, na tejto nevyhnutnej harmonizácii pracovali, pretože Marie Global je práve e, obeť globalizácie, ale sú tiež obeťou nedostatky harmonizácie v sociálnej či daňovej oblasti na celoeurópskej úrovni. A k tomu treba pridať, pri takejto téme vidíme e, a vieme, čo sa udeje. Bolo by dobré, keby Európska únia pomáhala malým a stredným podnikom, aby inovovali a aby vedeli anticipovať. To som spomenul, aj keď sme e, e, mali správu o malých stredných podnikoch. To je dôležité je, je dobré, že pomôžeme tejto spoločnosti, ale treba pra, pracovať na tej e, schopnosti predvídať globálne trendy, tieto, ktoré potom e, nám umožní, ktoré nám umožní e, vyrábať naďalej výrobky a podniky budú môcť sa ďalej v dobrým smere vyvíjať. Sú tu snad ďalšie postrehy a komentáre? Ja sám e, mám jeden cestnej doprave nemôžeme hovoriť len o globalizácii a prispôsobovaní sa o globalizácii. To je, ide o prispôsobovanie aj európskym trendom, nie len globalizácii. V tejto otázke treba snať e, mať určitý semantický pozmeňujúci návrh, pretože cestná doprava to sú otázky vlastné samej EÚ a to je prispôsobovanie sa teda samotnej Európe nie, nie globalizácii. A v, tejto, v tomto duchu e, požiadam o záverečné slova našu spravodajkyňu. Všetko už odznelo. Pozmeňujúce návrhy 10. maj najneskôr o 12. E, v rozpočtovom výbore sa vyjadríme 23. mája prezentácia v pléne potom 25. mája, to je zámer. A teraz sa obraciam na pani Holmajer. Trváte na tom, že eh, by sme mali hlasovať, pretože ak som pochopil, že máte nejaké doplňujúce ešte inštruktáže, alebo prejdeme k hlasovaniu. Ja v posledných dňoch po tom, čo som mala asi 3 dní času, som sa zaoberala všetkými zložkami, ktoré tu mám, 200, 200 strán musím pripovedať. A otvorene sa priznám, ako som už povedala komisii, ja by som poprosila výbor o predlženie do 23. mája, aby sme mohli spracovať tie zložky, pretože určité informácie chýbajú. Komisii som povedala k tým dvom budovám Black Pearl aj Merod, v čase, poky, e, je tu teda pokyn súdneho dvoru, aby sa tam do tých rokovaní zapojila i tretia budova. Nie je tu vysvetlenie prečo, prečo v, nakoniec táto budova nie je v tom súbore. Je tu marža 8%, ktoré sú nezvyčajné pri takomto type e, zmluvy pri takejto zmluve sú mi nevysvetliteľné i príslušné sadzby DPH. Vzhľadom na to, že sme mali len 3 dní na prečítanie a preštudovanie, je moja prozba, aby sme mohli položiť komisii ešte zo pár otázok. Takisto kolegovia z SAD nemali možnosť e, sa na to pozrieť, podobne potom kolega Depre. A preto som poprosila komisiu, aby sme sa dohodli na dvojtyžňovom predložení. To si teraz dohodníme ak nebudeme potrebovať ďalší doplňujúci názor, že to prenechať, ale takto sme sa dohodli a je tu teda ten bod toho predlženia. To je prvý bod a ten druhý bod, tam sme mali viac času. To je tretí stavebný blok našeho spoločného výskumného centra v Karlsruhe. Už po 6 rokov e, je to plánované a vyčlenené E, je to v právnom posudzovaní pre atomové jadrové otázky, pretože 80 bezpečnostného výskumu sa práve pre jadrovú oblasť odohráva v Karlsruhe. Z tohoto dôvodu tie laboratória sú príliš zastaralé a musia sa e, modernizovať e, v zmysle dnešných požiadaviek musia byť e, zabezpečené voči zrúteniu sa explózia. Dnešné budovy sú prerozdelené na štyri laboratória. Je potrebné e, modernizovať. Pre rozpočtovo to nemá na náš dopady, pretože e, sú to vlastné rozpočtové prostriedky, ktoré používame na, to, na tento výskumné centrum a ďalšie členské krajiny. Teda 23. sa môžeme v kľude tým zabrať. Ten materiál je, sme intenzívne spracovali, aby sme vlastne 23. mohli to zvládnuť. Nemyslím si, že je k tomu potrebný ďalší názor, pretože výskumné centrum prislúbilo, že pre prípad, že by museli využiť núdzovú rezervu, rezervu tak by nám okamžite e, e, nás informovali, že by z toho, čo si využili. Inak je to precízne plánované Posledné stavebné kroky sa udiali dokonca s menej prostriedkami a v zmysle časového harmonogramu. Ďakujem za to, že ste vyjadrili vaše želanie a že máte ešte určité povinnosti pozbierať si informácie, aby ste mali detailné podklady o návrhu Black Pearl a Merod Buildings Myslím, že e, výbor vás podporí, môžeme to presunúť o dva týždne. Myslím, že každý sa chce dobre informovať o tejto téme. A, a je to v zmysle dobrej parlamentnej metódy si dať dostatok času, aby sme mali ešte dva týždne, aby sme sa mohli vyjadriť e, zároveň, aby sme poznali, mali dostatok informácií. Komisia súhlasí? Ďakujem. Len som chcel úplne upozorniť, že otázka týchto dvoch bruselských budov podľa harmonogramu sa zmluva mala podpísať 15. mája a budúce stretnutie Kokobu bude 23. maja, ak sa nemýlim. Bolo by dobre, keby ste trošku mm, brali do úvahy aj tento harmonogram, ale to je len taká pripomienka pre spravodajkyňu. Ďakujem. Ďakujem. Urobíme maximum, preto pani Holmajer. Chcela by som eh, komisii povedať, eh, že je treba, aby sa veci robili včas, aby sme mohli eh, túto tému prerokovať je to, že je tu meškanie, tak to je kvôli komisii. Máme k, dispozí- k dispozícii tieto dokumenty iba od útorka, takže kolegovia zatiaľ nemali žiadnu príležitosť eh, sa na to pozrieť. Preto by som chcela poprosiť komisiu, aby eh, okrem teda Joint Research eh, Center, ktoré nám zodpovedalo až na poslednú otázočku, ale komisia nám odpovedala so 150 stranami, podľa mota, nájdete si sami, čo potrebujete. Takže mm, odpoveď komisie som e, nepovažovala za dostatočne presnú. Joint Research e, Center práve naopak e, povedali na vzorovo. Takže zdržanie nie, tu nie je kvôli nám, ale je to kvôli komisii. A potom ECDC e, by bolo dobre, keby sme predložili aspoň o dva týždne e, tak z opatrnosti. E, pretože eh, nemáme, eh, ide o to, ako máme naplánované zasadnutia a ja rada by som si to naozaj aspoň, aspoň prečítala. Bola by som rada, keby si to kolegovia tiež mohli uh, pozrieť. Takže chcela by som poprosiť, aby ste túto lehotu tiež predlžili o dva týždne a rada by som sa na to aspoň pozrela. Dobre. Tak budeme sa venovať len tomu tretiemu projektu? Musíme prebrať e, zodpovednosť, informovať všetky služby komisie. Je tam určitý stanovený deadline, aby sme urobili podrobnú a svedomitú prácu. Neviem, či nájdeme nejaký termín či by sme sa mohli ešte v tých dvoch týždňoch stretnúť. No, uvidíme, či to bude možné aby sme mohli rešpektovať ten termín 15. maja. Ale minimálne budeme potrebovať dva týždne navyše. Nachdem si asi. keďže sme to dostali len minulý týždeň a my sme to dostali iba v útorok, tak či tak máme čas do 19. mája a to e, dvojtýždňové predloženie by znamenalo, že budeme mať čas do začiatku júna, ale komisia nám neodostala e, dosť e, skoro svoje podklady. To je ten problém. E, ten hlavný problém. Takže ja žiadam o to dvojtyžňové predlženie, aby to komisia nepovažovala 19. maja jednoducho za prijaté, pretože my sme ani len nemali čas sa na to pozrieť. Takže 15. maj, tá e, obvyklá metóda, e, to by som poprosila komisiu, aby nám povedala, aby nám povedala nejaký dátum, to, e, kto máme, čo sa tam, my sme to museli o týždeň predlžiť pretože je možné veci aj odovzdať e, e, včas alebo k danému stanovenému dátumu, keď ste sa na ňom dohodli. Tu budem trošku nepríjemná, budem trvať na mojom. Ja si myslím, pani spravodajkňa, že keby ste vy neboli vyjadrili vaše želanie, tak je možné, že viacerí členovia nášho parlamentného výboru by toto želanie vyjadrili. A je naozaj potrebné celé to vaše presvedčenie, aby e, nás to všetkých presvedčilo, aby sme hlasovali už dnes, ale my urobíme maximum, e, počkáme e, na výsledky analytické práce pani Holmajera, potom sa k tomu vyjadríme a do budúcnosti pán Brezas. Ak by sme dokumenty mali skôr, tak to by bolo lepšie. Ukončili sme všetky body programu na dnes. Ak nemáte žiadne ďalšie otázky, prerušíme toto stretnutie a pokračujeme zajtra o 9.00 v spoločnom stretnutí s ekonom o návrhu projektu Eurozóny a o 10.30 pokračujeme v tejto sále našim normálnym stretnutím. A stretnutie s ekonom je v PHS v sále P3C50. Uzatváram dnešné zasadnutie. Dobrý večer všetkým.